Večená, že sa ešte vrátime k mnohým dlhodobým otázkam, ktoré sa týkajú tej dlhšej stratégie. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Hedegard, tým končíme rozpravu. Ďalším bodom nášho rokovania je návrh uznesenia o schválených zdravotných označeniach či údajoch a e, začneme pani kolegyňou Somer na dve minúty. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Toto nariadenie platí od roku 2006. Je nekonečným príbehom a doteraz nedošlo k realizácii, pretože chýbajú profily výživy. Prečo chýbajú? Pretože to je koncepcia, ktorá sa vedecky nedá zrealizovať a mnohé, mnohí členovia parlamentu o tom hovorili, nakoniec sme sa na tom uzniesli aj Európska komisia, generálne riaditeľstvo na tom trvalo. Prečo nefungujú tieto výživové profily? Nemôžeme potraviny rozdielovať na dobré a zlé. Existuje iba dobré, dobrá alebo horšia výživa. Prečo nikto sa neživí jednou jedinou potravinou, takže nemalo by význam tú jednu jedinú hodnotiť tento názor sme vždy podporovali. No a komisia teraz chce zavedieť inú podmienku, pokiaľ ide o toto označenie, zdravotné označenie, to znamená zaviesť tam tieto e, výživové profily, napríklad v prípade cukru. Komisia v skutku ignoruje zákon, ignoruje toto ustavovanie výživových profilov, tak ako je to zakotvené. No a moja námietka je principiálna voči e, tomuto zdravotnému značeniu. Prečo nie je možné, aby sa zadnými dverami sa uvádzali výživové profily? To nie je cieľ keď to zvládne komisia, nikto nebude mať proti tomu, aby sa koncepcia zmenila, ale nemôže to byť tak, že proti EFSE a proti rade sa predsa len e, komisia vyjadri, to nás nezaujíma, čo vedci hovoria. My si spravíme takéto označenie napríklad pre cukor. A ja nie som za to, aby sa ľudia vykrmovali na základe mnohých reklám. Ďakujeme pekne pani Zomer a teraz pani kolegyňa Šaldemoze na dve minúty. Na dve minúty. Ďakujem pekne. EPP pani Somer si žela, aby sme prestali s týmito potravinovými označeniami, lebo tvrdí, E, že takýmto spôsobom nemôžeme zabezpečiť korektný život ľudí. Ale ak by sme urobili to, čo chce pani Zomer, tak by zmizli všetky tieto označenia. Nie, len by sa umiestnili na všetky potraviny, na čokoládu, na keksy a tak ďalej. A to, čo e, by sa vlastne stalo, že obchody e, by boli e, plné takých nápisov, že čokoláda je dobrá pre e, mozog. A pre koho by to bolo dobré? No tak pre veľké potravinárske firmy, prenesle a tak ďalej. Jediný spôsob, ako zabrániť tomu, aby tieto povolené označenia neboli nejakou džunglou, tak to je návrh komisie tak, ako bol, pretože komisia sa snaží predovšetkým znížiť tú možnosť takýchto autorizovaných označení. Komisia sa snaží zabraniť tomu, aby sa takéto tvrdenia nedávali na e, také potraviny, ktoré majú možno vysoký obsah e, cukru, ako môžu byť e, malinovky, jogurty alebo niečo podobné. A keď chceme bojovať proti určitým ochoreniam, ako je diabetes a tak ďalej, tak Nemôžeme jednoducho e, dovoliť to, aby potraviny, ktoré zdravé nie sú, aby takýmto spôsobom boli označované, aby sa spotrebiteľom e, dostala skutočná, reálna informácia, aby vedeli, e, k čomu tieto potraviny prispievajú a preto sme v EPP proti návrhom tohto označenia. Sme za návrh Európskej komisie. Ďakujeme. A teraz na dve minúty pán kolega Schlüter. Ďakujem pekne. Mám tu návrh, ale s určitými obmedzaniami, pokiaľ ide o tieto zdravotné označenia. Ale otázka, ktorá tu vyvstáva, je iná. A síce, čo robia členské štáty? A ja si myslím, že väčšina z nich si myslí, že je zvláštne, že na balíčku cestovín sa píše, že uhlohydráty prispievajú k dobrému fungovaniu mozgu napríklad. Ja si nemyslím, že by to malo fungovať tak, aj keď máme analýzu EFSA, Európska komisia a Európska rada by mali veľmi vážne pristupovať k tejto otázke. Samozrejme, niektoré označenia by na tých balíčkoch mali byť, ale iné by tam nemali figurovať. Tieto potravinové a zdravotné označenia by mali byť o prítomnosti destrózy alebo iných produktov, ale ja na túto konkrétnu eh, vec by som povedal, že nie. Ale ako už povedali, predstavitelia sociálnych demokratov pre zelených by mala e, existovať stratégia, ktorá pôjde iným smerom, aby neboli také absurdné označenia ako napríklad na cestovinách. La, väčšina vlád by si mala položiť otázku alebo uvažujte, myslíte si, že možno nebude potrebné e, varidávať skutočné informácie o výrobkoch na trhu? Nemôžeme si predsa dovoliť, aby nesprávne informácie pre spotrebiteľov, aby tam bolo nadbytočná informácia zavádzajúca. A teraz pani McGuinness. Veľmi strutoč, stručne takáto uh, uh, diskusia mi naozaj pokazí večeru, ak sa vôbec k večeri dostanem. Uh, pretože my tu hovoríme jednoducho len o tom, že nechceme absurdné popisy na potravinách niekedy, ale absurdné sú. Spotrebitelia sú napriek prebytku informácií zmedení. Sú tam, uh, z toho, čo je vlastne zdravá strava, čo je zdravé jedenie. A keď sa vyberie konkrétne jedlo, že toto je, toto je, toto je správne jedlo, tak je tu potom nebezpečie, že ľudia budú odradení od zvyšku potravín. Je to nebezpečie. Treba byť veľmi uh, opatrný vo vzťahu uh, k potravinám. No, korením života je asi pestrosť stravy, tak ako nám hovorili naše staré mamy. Ďakujeme pani McGuinness. Na záver tohto postupu má slovo pani kolegyňa Kádenbach. Ďakujem. Chcela som len zdôrazniť, e, e, kvôli komu sme zaviedli e, nariadenie o týchto popisoch. Nešlo o zmetok spotrebiteľov, išlo o ich istotu. A že len tie produkty môžu mať takéto popisy, kde vedci naozaj zistili, že e, majú úžitok e, pre zdravie a môžem sa tu len e, pripojiť v tomto zmysle k predrečníčke. A teraz uzatvárajúc túto diskusiu pani komisárka. Ďakujem veľmi pekne. V mene komisára Borka by som chcela prezentovať pozíciu komisie v tejto veci. Komisia navrhla Eh, obmedzenie použitie eh, jediného tvrdenia, eh, pokiaľ ide o úlohy rady pre dobré fungovanie mozgu, pre, predovšetkým pre jedla, ktoré obsahujú a potraviny zložené a zložité uhlohydráty. Takisto sa to netýka výrobkov, ktoré obsahujú prírodný, prírodný cukor zakázali by sa tu na, e, tvrdenia iba na obale cukru na výrobke, ktorý má pridaný cukor, a napríklad rôzne uh, e, sušenky či sladkosti. Tu treba dodať, že momentálne tieto tvrdenia sa už objavujú na trhu bez akéhokoľvek obmedzenia, pokiaľ ide o obsah cukru vo výrobkoch, ktoré majú tento nápis a výrobcovia teda môžu používať tieto označenia, až kým sa nepríjme zásadné rozhod- záverečné rozhodnutie regulátorov. Preto je dôležité, e, že je tu návrh komisie, e, že sa podporí návrh obmedziť toto využitie. Takisto sa tu hovorí, že tento, tieto tvrdenia treba naozaj e, certifikovať a dobre preverovať zo strany národných orgánov pre Eh, pravidla pre, pre zdravú stravu. Komisia eh, eh, diskutovala s členskými krajinami a zhoda tu bola takmer jednomyselná. Pridanie tých doplnkových cukrov by malo vlastne reklamný efekt pre takéto výrobky a vlastne by bolo proti terajších odporúčaniach pre stravovanie. Chcem zdôrazniť, že cieľom tohto predkladaného uznesenia je nejasné vzhľadom na odporúčania, ktoré v ňom sú. Na jednej strane množstvo e, poslancov podporilo uznesenie z výboru Envy, že komisia prekročila svoje delegované právomoci, e, ale na druhej strane sa to hovorí, že sú tu e, že pre uhľovodíky by sa umožnilo, že tu môžu byť všetky uhlohydráty vrátania dodaných cukrov. Ďalšia skupina druhej strane e, tvrdí, že tieto, nariadenia sú zavá, e, tieto tvrdenia sú zavádzajúce pre spotrebiteľov. Táto skupina chcela by chcela zakázať tieto tvrdenia pre všetky potraviny. Takže, pán predseda, ak by sa malo prijať uznesenie to, e, týmto parlamentom, tak nariadenie umožňujúce za prísnych podmienok e, tieto tvrdenia by sa neprijalo. A tie tvrdenia by nadalej zostali na trhu bez akéhokoľvek reglementovania, pokiaľ ide o obmedzenie e, obsahu cukru e, vo výrobkoch s týmito tvrdeniami. Z týchto dôvodov môj kolega v komisii, pán Borg, i ďalší e, vyzývajú poslancov, aby nepodporili toto uznesenie, ktoré, ak by sa prijalo, by umožnilo tieto sporné nariadenia naďalej využívať. Ďakujeme pani komisárke. A na záver rozpravy mi bolo predložený e, podložený e, e, návrh z výboru Envy tohoto uznesenia. A ja uzatváram túto diskusiu. Hlasovanie sa